komisiu vytváranie únie kapitálových trhov. Najskôr pán Gualtieri ako autor. Nech sa páči. Grazie, grazie presidente signor commissario Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážený pán komisár. Áno, týmto návrhom tohto uznesenia Európsky parlament vyjadruje jasnú podporu projektu vytvorenia kapitálovej únie. Rozhodný príspevok aj Európskej inštitúcii a akčnému plánu Európskej komisie. Táto kapitálová únia je súčasťou komplexnejšej stratégie podpory rastu a finančnej stability. A to prispieje aj k diverzifikácii finančných kanálov hospodárstva. Mali by byť komplementárne, a nevylučovať sa vzájomne. nemôže nahrádzať ani financovanie bank. No a efektívne sa tak budú dať pridelovať finančné prostriedky na vnútornom trhu bez ohľadu na geografickú situáciu, to kto peniaze poskytuje alebo príjima. A to prispieje aj k lepšiemu rozdeleniu rizík a lepšej absorpcii šokov. A my si myslíme, že únia kapitálových trhov je veľmi dôležitá na podporu rozvoja, rastu, internacionalizácie malých a stredných podnikov a aj na lepšie preozdeľovanie finančných prostriedkov na dlhodobé investície na podporu reálneho hospodárstva, na podporu rastu a rozvoja. My súhlasíme s názorom komisie, že treba sledovať prístup, ktorý je súčasne ambiciózny, ale aj pragmatický a konkrétny. My vidíme, vidíme teda pozeráme sa aj do budúcnosti ďalkej, ale treba e, prijať aj prvé kroky. Toto uznesenie je veľmi bohaté a ja som si istý, že kolega Burkhard Balc k tomu ešte povie. Ja upozorním na pár bodov Samozrejme, že v prvom rade ide o definíciu štandardov, vysokú kvalitu a o štandardizáciu nieko- niektorých eh, finančných nástrojov. Ide o podporu prístupu k informáciám, hlavne tým, tých podnikov kotovaných na burze, samozrejme že na dobrovoľnom základe, ale mohlo byť, myslím aj na databánku, ktorú by spravovala nejaká agentúra možno, ale treba sa venovať aj komplexnejším témam ako insolvencia, zdaňovanie, ďalej aj e, výzva posilnenia dozoru a v neposlednom rade vytvorenie dozoru Európsky parlament sa zhostil svojej úlohy, my sa aktívne zapájame do definície a realizácie cestovnej mapy pre kapitálové trhy v Európe. Ďakujem veľmi pekne. Slovo dostáva pán Balc, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Unia kapitálových trhov je dôležitým zámerom a opatrením tohto legislatívneho obdobia. My ju podporujeme, pretože e, prináša diverzifikáciu finančných plánov európskeho hospodárstva, zaistuje prístup ku kapitálu alebo zlepšuje prístup k kapitálu pre malé a stredné podniky a rovnako vnútorný trh môže posilniť v prospech spotrebiteľov. To znamená, my podporujeme ciele eh, Unie kapitálových trhov, ale máme jasné požiadavky pre realizácii a tvorbe. Komisia od nás nedostane nejakú bianko zmenku. Z nášho pohľadu je dôležité nasledovné prístupy. Potrebujeme komplexný prístup. Nie je to náhrada financovania banka musíme posilniť existujúce finan- modely financovania. a Kapitál e, musí prostredníkov financovaní jednoznačne zahraniať. Po druhé, žiadame európsky prístup. Táto únia nie je bankovou úniou. E, musí platiť pre celý európsky trh. E, nechceme kopírovať modely z tretich krajín, ale chceme vytvoriť prístup, ktorý sa hodí v našej kultúry financovania v Európe. A žiadame aj komplexnú analýzu kapitolových trhov, má byť účinná tam, eh, kde existujú prekážky financovania. Tieto prekážky treba analyzovať, aby sme preverili, či v jednotlivých členských štátoch alebo v EÚ skutočne existujú. Únia kapitálových trhov sa musí poučiť z chyb minulosti, eh, čo sa v finančnej kríze 2007-2008 stalo, nemôže sa znovu opakovať. Po štvrté žiadame skutočný účinok pre malé a stredné. Nemôže to byť zbytočná byrokratická záťaž, ale splniť to, čo poskytuje lepší prístup k financovaniu a lepšiu reguláciu pre malé a stredné podniky. Je jasné, že kapitálová únia môže fungovať len vtedy, keď sa, zlepší, keď sa zlepšia podmienky v Európe. No a k tomu patrí hlavne stabilné hospodársko-politické prostredie založené na znižovaní dlhov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a slovo teraz dostáva pán komisár Hill. Vážený pán predseda, toto je veľmi dôležitý moment pre Uniu kapitálových trhov. Ja by som chcel poďakovať pánu Galtierimu a pánu Balcovi za to, že jasne pomenovali veci. Toto je jednoznačný projekt jednotného trhu pre všetky členské štáty, tie, ktoré majú vyvinuté a rozvinuté kapitálové trhy a tie, ktoré majú slabšie kapitálové trhy. A ja musím povedať, že sú to práve tie s tými slabšími kapitálovými trhmi, ktoré môžu najviac získať, pretože eh, alebo Únia kapitálových trhov zistí podmienky a zlepšenie podmienok financovania pre malé stredné podniky bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Čiže budeme sa zaoberať crowdfundingom, a private placementom, rizikovým kapitálom a tak ďalej. A je to, ako som už bolo povedané, k hlavným prioritám únie patrí rozšíriť možnosti financovania pre malé a stredné podniky, doplniť bankový systém. Všetci sme videli príklady európskych myšlienok, európskych podnikov, ktoré odchádzajú do USA. Ja chcem, aby tieto podniky a firmy ostali v Európe a tu aj rástli. Čiže budeme revidovať príslušné nariadenia a posilníme, posilníme priemysel financovania súkromného kapitálu, alebo teda súkromného a rizikového kapitálu, posilníme vnútorné trhy a budeme revidovať možnosti identifikácie, e, sekuritizácie, aj revidovať možnosti sekuritizácie, čo umožní e, ľahšie a jednoduchšie poskytovanie úverov. A rovnako chceme, aby e, malé a stredné podniky prilákali investície. Viem, že členovia výboru poznajú veľmi dobre kroky, ktoré v posledných 5 rokoch boli prijaté na zlepšenie regulácie kapitálových trhov a vaše uznesenie tiež správne hovorí, že by sme mali zhodnotiť celkový dopad finančného nariadenia a pristupovať v našich opatreniach um, vyváženie. Čo sa týka dozo- dozoru, um, argumenty, že existujúce právomoci sa sú dostatočné, ale niektorí tiež žiadajú lepšiu dozornú konvergenciu na zaistenie rovnakých pracovných podmienok. A my musíme tiež zvážiť, náš celkový eh, makroekonomický rámec. Eh, predložíme akčný plán v septembri a konkrétne návrhy budú nasledovať krátko potom. Bude sem platiť komplexný balíček sekuritizácií za aktualizovanou kalibráciou Solvency 2 a CRR, eh, infraštruktúry a revidované tá kalibrácie pre Solvency 2 a návrhy na revidovanie príslušných smerníc. Je to ambiciózny program, bude si vyžadovať dlhodobé snahy, čas dlhých viacerých rokov, ale potrebujeme rýchly pokrok, takže ja dúfam, že tieto prvé návrhy e, parlament rýchlo schváli. Ja sa teším na budovanie tohto projektu v spolupráci s vami, ale predovšetkým sa teším na to, že európskym podnikom pomôžeme hlavne malým a stredným podnikom zjednodušiť prístup k financovaniu na zlepšenie výberov pre podporiteľov, zlepšenie cezhraničných investícií a rovnako myslím, e, zlepšíme finančnú stabilitu. Ďakujem pekne. Sumiem, domnule komisár. Ďakujeme pekne. Ďalším rečníkom je pán Zalba Bidigajn na dve minúty, prosím. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, ostatné udalosti v Grécku sú dôkazom toho, že chceme viac Európy, viac integrácie, e, väčšiu politickú úniu, teda ide o to, aby sme mali viac rastu, aby sme mali kapitálový trh a to je práve ten nástroj na to, aby sme dosiahli tieto ciele, pretože jednotný kapitálový trh by znamenal využitie finančných zdrojov celej, z celej Európskej únie, ako povedal pán komisár Hill. Pomôže sa aj financovaniu malých a stredných podnikov, ktoré sú veľmi dôležité pre zamestnanosť. To je tá správna cesta. My by sme nemali európskym občanom nič predstierať, keď hovoríme o tom, že štátne dlhy sa musia splatiť. To nepodporí uh, rast. Ide tu totiž o udržateľné zadlženie. V opačnom prípade to bude veľmi ťažké na to, aby sme podporili rast. Vieme, čo treba urobiť reformy na národnej úrovni. Príkladom toho je moja krajina Španielsko. Potrebujeme väčšiu hospodárskú integráciu. Únia kapitálových trhov, opakujeme ešte raz, je prvým veľkým krokom v tomto smere. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Je tu modrá karta. Príjmate ju. Pán Coburn, máte slovo. Súhlasíte so mnou, pán poslane, že príčina toho, prečo sú kapitálové finančné trhy Spojeného kráľovstva také úspešné, pretože tam nedominuje až natoľko Európska únia. Ja si myslím, e, že ak berieme do úvahy tieto finančné trhy, E, súhlasíte s tým, čo som povedala o tom? No nesúhlasím s tým, pretože jednotný kapitálový trh je veľmi dôležitý na zlepšenie našich trhov pre rast a úspech spočíva celkom iste v tom, že bude prístupný celej Európskej únie pre eurozónu a tak ďalej. Ďakujeme pekne. A teraz má slovo pani Beres. Na jednu minútu. Monsieur le président, monsieur le... Vážený pán predseda, vážený pán komisár, dôležité je, aby sa mohol vyjadriť parlament predtým, ako vypracuje plán e, Komisia pre oblasť kapitálových trhov. Predtým, ako e, sa viac spustíte do tohto projektu, chcem poukázať na štyri body. Poprvé, pamätajme si na bankovníctvo a nemôžete e, vytvoriť kapitálový trh bez toho, aby ste súbežne posilnili dohľad. Iba tak dosiahnete to, čo chcete. Hovoríte o finančnej stabilite, ale na to budete musieť podporiť európsku povahu dohľadu a regulácie týchto e, kapitálových trhov a taktiež sa musíte pozrieť na to, čo sa robí v tieňovom bankovníctve, pretože inak vytvoríte bubliny a nástroje na špekuláciu a tie nebudú slúžiť tým e, vznešeným cieľom, o ktorých hovoríte. Ďalší rozmer špecifické záujmy eurozóny. Nemôžeme sa tváriť, e, že kapitálové trhy e, ignorujú rôzne meny a viete, že toto je skutočný problém a taktiež hovoríte, že toto všetko má umožniť malým a stredným podnikom e, prístup ku kapitálom. Budiš, ale e, treba možno, že aj usmerniť kapitálové toky smerom tam, kde to potrebujeme teda na financovanie európskeho projektu. A tu je e, istá priorita vzhľadom na e, situáciu a rôzne otázky, ako napríklad e, ekologizácia. To všetko musíte mať na pamäti. A ešte jedna vec, ja som skoro nikde v dokumente nevidela otázku daňovú e, a myslím si, že e, sa tomu vyhnúť nedá, keď hovoríme o kapitálových trhoch. Takže čakám na váš návrh. Ďakujem. Swinburne. Pani Swinburne. Pán Debaker, keďže pani Swinburne nie je v sále. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pán komisár. Únia kapitálových trhov je dôležitou súčasťou projektu jednotného trhu. Ja si myslím, že prioritou je zvyšovať diverzifikáciu, diverzitu, ktoré majú spoločnosti, pokiaľ ide o financovanie a takisto pokiaľ ide o cenné papiere. Ja si myslím, že dnes sme vstúpili do nového obdobia. Vy ste to spomenuli v súvislosti so zelenou knihou. Ide nám o vytvorenie pracovných miest do rást a tiež je veľmi dôležité aby sa používala aj e, legislatíva, aby sme rekalibrizovali, aby sme našli systém, ktorý bude stabilizovať náš systém, ale aby boli väčšie opcie pre diverzifikáciu. Ďalej si myslím, že Únia kapitálových trhov e, by mala odstraňovať mnohé rozdiely, mala by podporiť umiestňovanie mimo verejnej ponuky. Hovoríme veľa o malých a stredných podnikoch, a my musíme sa postarať o konkurencie, schopnosť našich podnikov. No a posledný bod musíme zabezpečiť e, zvýšenie schopnosti drobných investorov, konkrétne napríklad takými nariadeniami, ako je Insolvence 2. No a ja si myslím, teda aspoň to cítim v vašom pláne, je chýbajúca skutočnosť diskusie o e, pláne úspor, ktorý by umožnil akumulovať investície mnohých drobných investorov a takto podporovať túto úniu kapitálových trhov. Posledný bod, ja si myslím, že by sme sa mali pozrieť na to, ako fungujú regulátory aby sme podporili túto úniu. Máme pred, našo, pred nami veľa práce. Pevne veríme, že v septembri budeme vidieť konkrétne návrhy, ktoré aj skutku dokážeme podporiť. Ďakujeme kolega Demasi, 1,5 minúty. Únia kapitálových e, trhov nemá dostatok finančných prostriedkov. To je teda choroba. Keď máme chorobu, musíme poznať najprv jej príčiny. Prv, ako sa dohodneme na tom, ako ju liečiť. A príčinou zadávania nízkeho počtu finančných prostriedkov je to, že sme mali e, systém úsporných e, opatrení, nuž a v takom prostredí nemáme dynamický dopyt po e, úveroch, no a potom banky nedávali úvery a to zase je jasné, že sa podporoval neželateľný typ trhov. A keď komisia hovorí, že si želáme transparentné výrobky, teda ich podporu, musíme odpovedať na to, prečo neexistuje súkromný trh týchto výrobkov. Podľa všetkého neexistuje preto, že tie e, riziká sú pre účastníkov trhu príliš vysoké a preto my hovoríme, že Únia kapitálových trhov sa nehodí do Európskej únie. Sú na to dôvody, že Európa sa stále sústreďuje na hospodársky systém, e, zase veľmi, e, ktorý veľmi posilňuje banky. Banky, ktoré poznajú investičné rizika, E, sú väčšie jednotky, hospodárske jednotky v Spojených štátoch a potom by sme si nemali miešať jablka s hruškami a my tu onu kapitálových trhov odmietame, pretože to je nesprávny prostriedok na liečenie chorobí v Európe. Ďakujeme, slovo má pán Gigold. Vážený pán komisár Hill, kolegyne a kolegovia, v prvom rade chcem povedať, že naša politická skupina podporuje tú základnú myšlienku nekapitálových trhov. Vieme, že sú tam problémy, No a e, finančnou krízou sa tieto problémy nezmenšili. Náš finančný trh je rozdrobený, rozdrobenejší a myslím si, pán komisár, chopili ste sa tých správnych myšlienok. Paralelne s tým musíme byť e, opatrní, aby sme nedávali očakávania občanom, ktoré sa nemôžu splniť. Je tu nebezpečenstvo, že nesprávne pochopíme, E, že by bolo možné takým úsilím ako Únia kapitálových trhov, otvorím kapitálových trhov z tých dôvodov, ktoré sme počuli. Malé podniky v Spojených štátoch závisia od bank a budú aj ďalej závisieť ale malo by zmysel, keby sme doplnili možnosti financovania a z toho dôvodu vaše návrhy majú zmysel. Čo môžeme dosiahnuť je obmedzené v prípade, ak sa nebudeme zaoberať najväčšími problémami v Európe. Ja si myslím, otvoren, pre otvorenosť kapitálových trhov sú veci ako zákon o insolventnosti, zdaňovanie, no, bude treba ich zmeniť. Prosím vás, nesľubujte príliš veľa, ale jedno posolstvo pre vás podľa mňa je veľmi dôležité e, zvážiť tento problém v súvislosti s európskymi hodnotami. Keď hovoríme o zelených dlhopisoch, to by nemali byť také, také konkrétne nástroje. Ale ja si myslím, že by ste mali ukázali, e, že e, investujete dlhodobom. Takže mali by byť také ratingy, ktoré budú prehľadné, pokiaľ ide o tieto veci. Ďakujeme pekne. E, slovo má pán Wolf na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Gréci sú proti antidemokratickej taktike Európskej únie, ECB, odmietli, odmietli hroznú, e, ten hrozný zákra, záchranný e, balík euro bolo, bolo príčinou tejto mizérie, ktorú vytvorili eurokrati bez e, dotyku s e, obyčajnými ľuďmi. Táto myšlienka unie kapitálových trhov je tiež jeden z tých e, eurokratických, eurokratických snov. Ako povedal pán Hill, je to klasický plán Európskej únie. Európa predsa nie jednou krajinou, ale je zložená z mnohých krajín No a eurokrati nikdy nepochopia, čo ľudia chcú je to nesprávny plán. Aj únia kapitálových trhov bude opäť e, predmetom zlyhania. E, je tu pre vás modrá kniha od pana Frungulic. Mulțumim, domnul Frunzulic. Mulțumesc. Pán Wolf, pochádzate zo Spojeného kráľovstva. Viete o tom, že finančný systém v londýnskej City vychádza z kapitálových trhov Európskej únie a takáto únia kapitálových trhov by mohla pomôcť aj vášmu finančnému systému v budúcnosti. Vy ste asi proti pracovným miestam v londýnskej City, keď vystupujete tak, ako vystupujete. Ehm, ja myslím, že ste nepochopili, že londýnsky trh je medzinárodný trh, je to kapitálový trh s investormi z celého sveta, ktorí prichádzajú do Londýna, ale investujú na celom svete do podnikov, pretože rozumejú rizikám ehm, tej kraje krajine na rozdiel od EÚ, kde je len negatívna regulácia a má to negatívny dopad na zamestnanosť a e, dolieha to na malé a stredné podniky, e, preto odchádzajú a preto sa zvyšku sveta darí. Ďakujem pekne. Pán Anemans na minútu a pol. Vážený prítomný. Chcem podporiť pána Wolfa. E, treba to vidieť v inom svetle, pretože európsky občania si kladú otázky, čo sa stane s eurom, či sme nezašli príliš ďaleko, či to nie je začiatok konca. Takéto otázky si kladú, ak opustí Grécko eurozónu, či nebude následovať e, Taliansko, Portugalsko a čo robí tento Európsky parlament, e, namiesto toho, aby sa nad tým zamyslel zamyslel nad tým, či integrácia nezabíja európsku konkurencieschopnosť. Nie, tak v podstate my si žiadne otázky nekladieme, pokračujeme v integrácii, rozširujeme EÚ viac únie, to je odpoveď tohto parlamentu aj e, po udalostiach v Grécku včera e, nejde až tak o kapitálové trhy. Skutočne nám má ísť o Európsku úniu, ale nevychádzať z toho, že viac únie e, je automaticky lepšie a pritom, keď sa e, pýtate obyvateľstva, tak oni neustále opakujú, potrebujeme menej únie. A e, keď bol zvolený Európsky parlament, tak aj veľké politické skupiny povedali, že treba menej únie, ale tento parlament predsa len E, ide e, naďalej cestou viac únie. A myslím, že takáto politika ide proti vôli e, ľudu. Pán Ferber, ďakujem pekne, pán predseda. Chcem vyslovne podporiť iniciatívu komisie. Je to dôležitý projekt v tomto volebnom období, ale pán komisár, treba byť úprimný, treba na tom ešte popracovať. Eh, revízia eh, smernice a ďalšie kroky nestačia na vytvorenie takejto únie kapitálových trhov. Eh, naozaj sa treba pozrieť na to, čo už máme v oblasti finančných trhov E, pozrieť sa na to, kde niečo chýba alebo kde sa spravilo priveľa, e, pretože už banky nemôžu plniť svoju úlohu a síce poskytovať úvery. A tu by som chcel e, hovoriť o jednej veci, teda keď sa hovorí o tom, že v bazilejskom výbore sa o tom hovorí, tak potom je tu aj niečo, čo sme spravili my, Európsky parlament, ale urobil sa akýsi krok vzad v vzťahu s malými a strednými podnikmi. Išlo o uľahčenie prístupu k úverom, takže e, treba sa nad tým zamyslieť, treba zaručiť väčší súlad. My sme e, spravili isté opatrenia, kedy sme e, vlastne možno použili rovnaké výrazy, ale teraz už nie sú konzistentné. A ešte jedna vec, na ktorej mi e, záleží aj vám, pán komisár, ako zaobchádzať s tretími krajinami. Vy ste v minulosti boli v USA a e, zaujímali ste sa o tieto otázky. My ako e, menový výbor pôjdeme do USA čoskoro a budeme mať hovoriť s hlavným vyjednávačom o TTIP. Ja myslím, že by tu mal byť vytvorený rámec pre kontakty s tretimi krajinami a to posilní aj kapitálové trhy u nás v Európe. Ďakujem pekne. Teraz pán Gil na minútu. Ja chcem zablahoželať autorom. Je to dobrý dokument, pretože jasne hovorí, aký je postoj parlamentu zvýšiť rast a zamestnanosť v EÚ, ale rast musí byť udržateľný a nemôže ohrozovať finančnú stabilitu e, aj e, s časovým harmonogramom e, súhlasím. Už to malo byť pred desiatimi rokmi vytvorené, takže teraz naozaj treba pridať. A pán komisár, vy ste povedali, že na jeseň budú dve nové nariadenia o sekuritizácii. Na to netrpezlivo čakáme, ale sú tu mnohé politické prekážky nezanedbateľné, viacerí už o nich hovorili, e, nedostatočné uplatňovanie členskými krajinami, 29 rôznych daňových režimov vo vzťahu s dlhmi aj e, s postupom nesolventnosti. Ja myslím, že komisia má e, čo robiť v blízkej budúcnosti, ak máme zrevidovať CEMu v nadchádzajúcich štyroch rokoch, tak možno, že treba zahrnúť alebo lepšie e, zohľadniť technologický vývoj, ktorý je veľmi rýchly, ale e, e, my ako zákonodárci možno, že nestíhame a taktiež otázka dôvernosti pri finančných e, službách trošku utrpela a po tom, čo sa stalo včera v Grécku, tak e, možno, že sa to tak skoro, že sa to možno, že zmení Komisia by mohla prísť s ambicióznym balíkom, kde by sa odstraňovali zahraničné prekážky pri e, obchodných vzťahoch aj mm, pri finančných službách. Nezabúdajme na náš celkový cieľ a síce spraviť z EÚ atraktívne miesto pre podniky. Ďakujem. Je tu modrá karta. Ste ochotná ju prijať od pána Coburna. Eh. Dobre, modrá karta nebola prijata, prijata. Teraz pán Lunes na minútu. Micro. Micro. Ja, okay. Áno, e, ďakujem pekne, pán predseda. E, Európa musí žiť e, s výsledkom referenda v Grécku. Treba zohľadniť aj vážnu ekonomickú situáciu. Musí sa zreformovať nielen Grécko, ale aj Európa, aby sme sa posunuli ďalej. A najdôležitejšia štrukturálna reforma to je práve únia kapitálových trhov, ako zaručiť, aby cezhraničné investície boli podporené. Musíme sa uistiť, že naše podniky sa budú môcť financovať bez toho, aby nutne využili bankové služby. Pán komisár, vám želám veľa šťastia. Treba sa do toho pustiť seriózne, ale treba sa zamerať aj na isté špecifické ťažkosti, napríklad odstraňovanie e, prekážok pre naše podniky a taktiež otázka zjednodušenia prístupu k potrebným kapitálom, tak aby sa mohli rozvíjať. Ďakujem pekne. Teraz eh, pani Gulár na minútu a pol. So Mrs. López. Pani López. Ďakujem pekne, pán predseda. Európska komisia si myslí, že táto na, e, tento návrh únie vyrieši všetky otázky alebo problémy spojené s financovaním. Nie je to tak. V prvých rokoch eurá. Banky e, vytvorili obrovské finančné bubliny a ešte stále za to platíme vysokú cenu. Miliardy mali zachrániť tieto banky a tie peniaze už nikdy neuvidíme. Teraz sa majú otvoriť trhy v EÚ, ale bude iba viac e, špekulácie a nestability. E, problémy európskej ekonomiky sú e, odlišnej povahy. Je tu slabší dopad kvôli ekonomickým opatreniam. EÚ e sa nefinancuje vďaka bankám, ale vďaka komplexným e, nástrojom finančným a to nie je zdravé, takže treba to naozaj opäť e, zveriť štátnej alebo verejnej sfére. Nemajú sa vytvárať takéto únie kapitolových trh potrebujeme skôr verejné banky. Teraz pani Skod na dve minúty. You, Ďakujem pekne pred seba. My vítame návrh Unie kapitálových trhov, veľký projekt Európskej komisie na riešenie problému nízkych investícií v výrobných eh, podnikoch na jednom trhu eh, investície pod 7, eh, pod 17% nižšie ako pred krízou. Je tu veľká potreba investovať a hlavne investovať do udržateľných sektorov nášho hospodárstva. My podporujeme výzvu na akúkoľvek zmenu kapitálových trhov, na ich orientáciu na potreby malých trhov na podporu investícií namiesto toho, aby slúžil len finančníkom. My nebudeme akceptovať akúkoľvek dereguláciu, menej integrácie trhu, hlavne ak to bude oslavovať stabilitu alebo, alebo ochranu úspor občanov. E, silná regulácia je dôležitá, ale musí zodpovedať veľkosti a rozsahu investícií a nemôže e, ničiť miestne systémy investícií na juhovýchode Anglicka vidíme nárast lokálnych investícií, hlavne e, do komunitných projektov obnoviteľnosti. a zodpovednosť je tu vyššia ako vo veľmi byrokratickom procese, čo môže e, narušiť dôležité zelené projekty. Ďakujem pekne na minútu. Pán Zany. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda nie, nie je to tak veľa rokov, čo prešlo, toľko rokov, čo prešli od tá eh, finančnej krízy, ale mm, zdá sa, že eh, zabúdame na príčiny, ktoré nás dostali do týchto eh, podmienok. Prečo celosvetové hospodárstvo išlo do kolien? To súvisí s financovaním reálne hospodárstvo. Musel, utrpelo katastrofálne, katastrofálne následky. Zámery kapitálových trhov. Zdá sa, že to zohľadňujú, chcú veľký kapitál a financie dať k dispozícii podnikom, ale v konečnom dôsledku je to smiešné, pretože vieme, že pre nich sa nič neurobí. Spojené štáty americké prijali opatrenia, ktoré tiež nie sú vhodné. Európa zdá sa, že sa nechce použiť e, z vlastných chýb. Ide o vybudovanie únie kapitálových trhov a finančných trhov bez zohľadnenia e, zámerov a záujmu občanov malých a stredných podnikov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Kapelná, jedna po minúty. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán komisár Hill. E, význam flexibilných kapitálových trhov. Európska kríza, alebo teda kríza tomu dala e, skutočne význam. USA sa, USA sa oveľa skorej z zotavili. No a v EÚ to bolo bola komplikovanejšie. No a preto Európa potrebuje diversifikovaný kapitálový trh, kapitálové trhy, ktoré e, zaistia lepší prístup e, ku kapitálu pre malé a stredné podniky. E, no, budem povedať, že európske hospodárstvo je v lietadla a snaží sa letieť len s jedným motorom a bankov, financovaním bank. No a však na to, aby ten let bol plynulý, potrebujeme aj druhý motor, a totiž e, kapitálové financovanie. USA, malé a stredné podniky, e, majú 5 krát viac finančných prostriedkov z kapitálových trhov ako európske malé a stredné podniky. A preto nie je prekvapením, že e, európske podniky získajú finančné prostriedky v USA i odchádzajú do USA, aby pôsobili na atraktívnych trhoch. Nerovnaké platia aj, platia aj pre startupy, v Európe systém crowdfundingu a rizikového kapitálu e, nie je dostatočný a potrebujeme e, financovanie bank, a 70% financovanie bank v Európe, 30% v USA. To znamená, že potrebujeme alternatívny nástroj financovania európske hospodárstvo, potrebuje diverzifikovaný e, finančný kapitálový trh a lepší prístup k kapitálu len tak môžeme zajistiť e, rasta a zamestnanosť. Ďakujem pekne pani Hübner na minútu a pol. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážený pán komisár, s ohľadom e, na e, to, aké obmedzené e, sú prostriedky z kapitálových trhov na trhoch a ako sú kapitálové trhy roztrieštené v mnohých členských štátoch, je skutočná šanca, že vaša snaha vybudovať skutočnú úniu kapitálových trhov sa vydarí a že od začiatku nastavíte správnu, eh, správnu rovnováhu medzi reguláciou, samoreguláciou, správnymi trhmi na kapitálových trhoch. Dúfam, že sa vám podarí všetky tieto veci zmobilizovať. My chceme podporiť harmonizáciu štandardov, ale tiež znížiť komplexnosť a možno tiež identifikovať nové triedy aktív. Chceme investovať napríklad do energetickej infraštruktúry Mnoho sa hovorí o malých a stredných podnikoch a sekuritizácii, ale existujú mnohé metódy, o ktorými e, malé a stredné podniky, startupy získajú prístup k financovaniu, ako sa to dá zlepšiť. aby ste o nich hovorili. Ja tiež chápem, že vy Viete ešte za hranicu sekuritizácie, užívate to rizikový kapitál a chcete tiež poskytovať štandardizáciu informácií. Ja vás tiež chcem vyzvať, aby ste možno spravili krok k účtovným štandardom pre malé a stredné podniky. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Fernández na 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ďakujem aj pánu komisárovi. Myslím, že dokument, ktorý, o ktorom sa diskutovalo a ktorý bol aj prijatý a ktorý sa týka únie kapitálových trhov, bol dobre formulovaný. Ďakujem pánu Gualtieriemu, ďakujem aj vám. A je tu pár ďalších vecí, ktoré ma trochu trápia v zelenej knihe komisie. Poprvé, tu otázka náležitého vzťahu medzi eurozónou a zbytkou, zbytkom EÚ. Nezabúdame na, tom, že, na to, že veľká časť Európskej únie vytvára eurozónu a využíva, používa menu euro, ktorá má isté možnosti ako čeliť rizikám. Kapitálové trhy by mali byť ďalšou alternatívou zdroje financií okrem bank. Mňa by zaujímalo, ako bude môcť, ako bude môcť s tým spôsobom regulovať úniu kapitálových trhov, ako sa k tomu bude pristupovať fiskálne a ako umožníte zaistenie finančnej regulácie, tak aby tieto trhy, nebankové kapitálové trhy, fungovali účinným spôsobom. Neviem, či komisia má nejaké nástroje, zámery aj v legislatívnej oblasti alebo vlastne fiskálnej alebo v ďalších, ako zaistiť, aby tieto trhy skutočne dobre fungovali. Ďakujem. Akceptujete otázku od pána Wolfa? Hm, ďakujem, ďakujem pán predseda. Mám celkom jednoduchú otázku. Vy ste poblahoželali autorom zelenej knihy, ale rast na úkor toho, že nemáme kapitálovú úniu, alebo je to preto, že máme e, veľmi zdanenú nekonkurenciu, schopnosť v jednotlivých krajinách Európskej únie. No, hovoríte že nie je v Európskej únii rast. To nemôžem celkom podporiť. Prečo Európa potrebuje regulačné instrumentárium, aby vznikol jednotný kapitálový trh, aby existoval jednotný rámec, teda legislatívny rámec. No bolo by dobré, keby ste sa porozprávali s vašimi voličmi vašich, vo vašom volebnom obvode. Môžete sa spýtať, či sme schopní zorganizovať pre nich takýto jednotný kapitál kapitálový trh. Pán Úzuk, ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážený pán komisár. Treba upozorniť na to, že dochádza alebo môže dôjsť k zmenám pre malé a stredné podniky. Myslím si, že tieto zmeny budú spojené s novou reguláciou. Bolo by dobre, keby sme najprv analyzovali náklady, ktoré sú s tým e, spojené. Myslím si, že tieto ciele nebudú možné keď sa budú používať iba národné prostriedky. Chcem povedať, podľa môjho názoru by sme sa mali opierať o lokálne kapitálové trhy, mali by sme sa sústreďovať na tok kapitálov medzi existujúcimi trhmi. Nemali by sme natoľko centralizovať. Ďalej je tu potreba finančného vzdelávania, aby jednotliví investori viac verili v tieto kapitálové trhy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pán predseda. Áno, malé podniky sú tie, ktoré vytvárajú pracovné miesta, sú spojené e, s tradičným poskytovaním úverov, no, sú tu univerzálne banky, existoval ten hrozný europrojekt eurokratov, ďalej inštitúcia vnútorného trhu, a to viedlo iba k nezamestnanosti, k biede, k hladu Tradičný bankový systém vytvára nerovnáhu, nerovnováhu a táto nerovnováha v časoch, keď upozorňujeme na to, kto, ha, kto má kapitál, kto má záujem špekulovať miesto toho, aby investoval do budúcnosti. Takže tu ide o dva problémy, proti ktorým musí Európa bojovať, teda chudoba, Ďalej, je dôležité, aby sme vsadili na projekt fungujúcich bank. Táto kríza existovala, sú to daňovníci, ktorí to musia všetko vyrovnať. Pán Hökmar, 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa nazdávam, že tento dokument, ktorý predložili obidvaja naši kolegovia, je veľmi dobrý potrebujeme hĺbší kapitálový trh, respektíve kapitálové trhy v Európskej únii. Ja som skeptický, keď ľudia hovoria, že máme zaviesť kapitálovú, kapitálový trh, respektíve úniu kapitálových trhov. My už máme úniu kapitálových trhov, volá sa Európska únia. A zameriava sa na vnútorný trh s veľmi dobrými kapitálovými službami a s veľmi dobrými ľuďmi. Táto diskusia o nedostatkoch minulosti. Neboli sme schopní zbaviť sa prekážok a toho rozdrobenia. Ale máme dobre fungujúce kapitálové trhy v Európskej únii plus minus. Teda môžeme hovoriť o tom, že poskytujú kapitál. No a možno nemajú dosť likvidity, možno nemajú dostatok investícií. No a musíme niečo urobiť na to, by sme zlepšili úniu kapitálových trhov. V prvom rade by som povedal, že je dôležité zaoberať sa daňou z transačných akcií, ďalej musíme preskúmať existujú, existujúcu legislatívu, niektoré e, tie právne predpisy dobré, niektoré nie sú e, dobré je dôležité, aby bol e, voľný tok kapitálu. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Pán Ludvíkson, 1,5 minúty. Ja e, mám pozitívny postoj k vytvoreniu únie kapitálových trhov. Bolo by dobré, keby podniky neboli natoľko závislé od bank v krajinách, ktoré, ktorých banky e, zbankrotovali, tak tým boli dotknuté hlavne malé a stredné podniky a to zase ochromilo celé sektory reálnej ekonomiky a tieto systémy by nemali byť natoľko citlivé. Bolo by dobré, keby sa dali odstrániť mnohé cezhraničné bariéry táto časť vnútorného trhu je dosť nevyužitá. Teda existuje tu veľký európsky potenciál, ktorý iba čaká na využitie. Súčasne je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili rizika. Nemalo by to dopadnúť tak, že Únia kapitálových trhov sa bude vyvíjať na deregulačnú agendu, napríklad pokiaľ je o sekuritizáciu. Zoslabenie centrálnej regulácie by mohlo ohroziť finančnú stabilitu a to nesmieme v žiadnom prípade dopustiť. Ďakujeme. Pán Tajani, nech sa páči 1,5 minúty. Vážený pán predsedajúci, pán komisár, prístup k úverom a chýbajúce investúcie, to sú dva problémy, s ktorými musia, ktoré musia riešiť podniky. Ak chceme podporiť reálne hospodárstvo, keď chceme vyriešiť problémy, musíme si uvedomiť, že chýbajú investície. Keď chcete investovať, potrebujete kapitál. Nepostačuje iba kapitál bank. Z toho dôvodu je dôležité, tie nástroje, ktoré sa nepoužívajú, sa musia nahradiť alternatívnymi nástrojmi. Ďalej sa musíme takisto, takisto musíme siahnuť po rizikovom kapitále, potom po dôchodkov, dôchodkovom e, fonde. E, teda pre malé a stredné podniky ponuka nepostačuje. Takže chýbajú nám informácie pre malé a stredné podniky, ale takisto chýbajú informácie pre investorov. Máme 24 miliónov malých a stredných podnikov v Európskej únii, ktorým treba pomôcť. Takže je tu otázka kvality podávaných informácií. Potrebujeme nástroj, Môže to byť agentúra, ktorá by mala zbierať údaje o malých a stredných podnikoch a tá bude podávať informácie medzi e, kapitálom a medzi jednotlivými podnikmi Týmto spôsobom je možné plne využiť rastový potenciál. Nazdávam sa, že je to iniciatíva, ktorá môže zhrnúť malé stredné podniky do tradičných klastrov. Nielen na podporu reálneho hospodárstva, ale na, na rozvoj um, vôbec vnútorného trhu. Pán Frunculika, vážený pán predseda, ja podporujem túto správu ktorá je založená na zelenej knihe Európskej komisie. Európska únia môže zohrávať dôležitú úlohu e, pri rozšírení únie kapitálových trhov spolu s bankovými financiami. Vítam uvedenie priorít ktoré sú vlastne v centre našich e, hodnôt je dôležité, aby sme brali do podporu hlavne malých a stredných podnikov. Podporujem rozvoj únie kapitálových drhov, diverzifikáciu finančných nástrojov, zlepšiť prístup, prístup ku kapitálu, zvýšenie stability, bankového e, sektora. Je tu veľa pozmenujúcich návrhov, ktoré cieľia e, na e, mnohé zmeny. Tento text poukazuje na potrebu legislatívneho konania, takže ja som za preskúmanie legislatívy, aby sme zabezpečili ochranu štandardov a ja si myslím, že to môže byť preka- môže tvoriť prekážku napriek dobre navrhovanému kapitálovému trhu. Napokon chcem, chcem sa poďakovať spravodajcovi, ako aj tieňovým spravodajcom za ich e, prínos. Akceptujete modrú kartu, prosím? From oh, Coburn. Poslanec Coburn? Nie, e, modrá karta nebola akceptovaná ste asi príliš demagogický. Pán Murišan na minútu a pol, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Mnohí sa pýtajú, prečo sa americká ekonomika pozviechala rýchlejšie porovnaní s minulými krízami a v porovnaní s EÚ a je za tým rýchla reštrukturalizácia ich bankovníctva a reforma e, finančného systému, čo má dopad na e, možnosti financovania a ekonomiky a teda vytvára to aj rast aj zamestnanosť. Únia kapitálových trhov, e, to je jedna, jedno z poučení Európy z krízy a tým, že sa to teraz začne uplatňovať, tak to zaručí lepšie možnosti financovania pre našu ekonomiku a malé a stredné podniky. Ja chcem zdôrazniť hlavne význam vzťahu s malými strednými podnikmi, aby bolo vytvorené im priaznevé e, prostredie, musia byť zaručené možnosti financovania, ale prijali by sme viac podrobností z vašej strany, vážený pán komisár. Potom sú národné špecifika um, vo finančnom sektore a tie treba zohľadniť, ak majú byť zaručené rovnaké podmienky na financovanie. Bankový sektor ma, musí naďalej poskytovať väčšinu financií pre podniky a preto skutočne európsky uh, postoj by naozaj mal byť v službách vnútorného trhu v Európe a taktiež sa treba vyhnúť e, finančnej roztrieštenosti, hlavne v časoch krízy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pán poslanec Tang. na 2,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Keď pán Juncker prvýkrát použil výraz únia kapitálových trhov, mal som isté pochybnosti. Neviem, či to skutočne e, e, rieši otázky financovania malých a stredných podnikov, alebo či to nie je nové označenie starých problémov. A myslím, že odpoveď naozaj závisí od toho, ako sa staviame k tejto únii kapitálových trhov. Musia tu byť zachované dve zásady. Poprvé musí byť e, bezpečná v službách skutočnej e, reálnej ekonomiky. E, potom aj pre tú stabilitu musia byť prijaté viaceré opatrenia. Pri sekuritácii myslím, že je tu dosiahnutá rovnováha keď sa presunú rizika, tak sa umožní e, financovanie malých a stredných podnikov. Musí byť zaručené aj dostatočné monitorovanie, ale ešte sú tu e, otvorené otázky, procyklická povaha, potenciál e, prehlbiť systémové rizika. Ešte stále je tu banková únia a chýba ešte aj e, systém, celoeurópsky systém záruk vkladov. Európa má možnosť diverzifikovať finančné nástroje. Myslím, že je to pozitívne. Uh, aj malé a stredné podniky by z toho mohli e, ťažiť, ľahšie sa financovať a bude z toho ťažiť celá európska ekonomika, ale e, nemôžeme sa obmedziť na reguláciu finančného sektora. Musíme sa pozrieť aj na daňové režimy a taktiež e, to, že komisia zatiaľ k tomu nezaujala stanovisko, je problém. Únia kapitálových trhov musí byť úplne kompatibilná s existujúcim regulačným rámcom. Potom to bude príležitosť na podporu ekonomiky. Je to dobré východisko, je to vyvážené, zaručuje sa možnosť diverzifikovať, ale aj dostatočná regulácia. A o to nám musí ísť v celom, počas celého trvania tohto projektu. Ďakujem pekne. Teraz prechádzame k postupu Catch the Eye. Spontánna rozpráva pani Šulin. Eh, Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Únia kapitálových trhov je veľmi dôležitá pre malé a stredné podniky a taktiež pre vytvorenie pracovných miest a zaručenie rastu. Preto malé a stredné podniky potrebujú mať zaručený prístup k financovaniu. Táto únia bude môcť zaručiť takýto prístup malým a stredným podnikom. Potrebujeme aj dlhodobé investície a treba zachovať aj proporcionalitu a to pri uplatňovaní tejto legislatívy a keď bude zverejnený akčný plán v septembri, tak e, bude potrebné mať aj ustanovenia o tretich krajinách. Bude potrebné porozmýšľať aj nad najlepším uplatňovaním vo vzťahu s nes- nesolventnosťou. Ďakujem pekne teraz pán Kaputo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ekonomické opatrenia naozaj zhoršila e, situáciu v Grécku, aj sociálnu, e, aj to, čo sa deje v Grécku v podstate ohrozuje úspory a e, jednotlivcov a prežitie malých a stredných podnikov. Potrebujeme preto systém, ktorý bude skutočne v službách rastu a zamestnanosti, ale to znamená odstrániť prekážky pre cezhraničné investície. Potrebujeme dlhodobé opatrenia, napríklad e, pri e, súkromnom kapitále. Treba sa pozrieť aj na administratívne bremeno, ktoré treba zredukovať. Ja úplne súhlasím s tým, čo sa tu navrhovalo. Ja verím v transparentnosť, pretože investície sú jadrom e, hospodárstva. Ďakujem pekne. Teraz pán Marias. Ďakujem pekne, pán predseda. Únia kapitálových trhov má posilniť investície do podnikov a infraštruktúr. Takáto únia bude musieť byť ďalším zdrojom financovania hlavne pre mali, malé podniky. E, banky e, ich totiž to obmedzili. Mm, už sa neinvestuje do reálnej ekonomiky, ale do e, akejsi ekonomiky, ktorá sa skôr podoba kazínu. Možno, že by bolo dobré mať akési družstevné banky, ktoré by podporovali malé a stredné podniky a vlastne miestnú ekonomiku. E, to by mohlo pomôcť aj Južnej Európe, e, Grécku. Tam naozaj e, kontrolné opatrenia udusili ekonomiku. Myslí sa iba na veriteľov. Už v podstate nemáme kapitálové trhy. A Včera Gréci veľmi jasne povedali nie. Ďakujem pekne, pán Jakovčič teraz. Mogli zači iz ove več eh, preduge kríze, u koje se... Ďakujem pekne, aby sme zachránili a vyriešili tie krízy, ktoré trvajú už veľmi, alebo tú krízu, ktorá trvá už veľmi dlho a ktorá postihla viaceré krajiny EÚ, potrebujeme veľké investície ale investovať do reálneho hospodárstva. Finančné manipulácie a transakcie nevyriešia problémy nášho hospodárstva, len investície do reálneho sektora, do reálneho hospodárstva to umožňa. No a malé a stredné podniky e, musia tiež mať prístup k reálnemu kapitálu a takým spôsobom zaistia, alebo sa zaistí, že reálne hospodárstvo je oživené. No a takýmto spôsobom nájdeme východisko z tejto situácie a dáme možnosť mládeži, aby využívali viac kapitálu v našich krajinách a to v takom rámci, a ktorý umožní investovanie malých a stredných podnikov. Ďakujem pekne. Celostá poslanec Viegas. Ďakujem veľmi pekne. Únia kapitálových trhov je dobrým príkladom, ktorý ilustruje príklady súčasného procesu kapitalistickej integrácie Európskej únie, ale rovnako to ukazuje tiež nedostatok riešení, ktoré existujú na prekonanie problémov hospodárstva. Európska únia je postihnutá veľmi hlbokou krízou, Mnohí Európania sú ohrození chudobou a exklúziou. E, e, máme viac ako 20 miliónov nezamestnaných a v roku 2007 až 2014 sa nezamestnanosť mládeže viac ako zdvojnásobila. Namiesto toho, aby sme sa snažili nájsť štátne riešenia e, na obrovské zlyhanie trhu, zdá sa, že si vyberáme také riešenia, ktoré spôsobili krízu. Integrácia kapitálových trhov nevyrieši žiadne problémy nášho hospodárstva. Vytvoríme rámec s dotačným dozorným systémom, aby sme dokázali predísť problémom malých a stredných podnikov. To je zlé riešenie. Ďakujem pekne. Slovo má ďalší e, rečník pán Šoltes. Ďakujem pekne za slovo. Únia kapitálových trhov je podľa mňa dobrým testom po eh, finančnej kríze, ktorú sme eh, v nedávno, eh, nedávno zažili, alebo ktorú stále prežívame. Je to test bankového systému, ktorý má problémy s etikou. No a na to potrebujeme nové možnosti, nové prostriedky na financovanie malých a stredných podnikov. No, na jednej strane hovoríme o voľných eh, pružných trhoch. Hovoríme o potrebe daňovej únie, o investíciách. No a je tu však ešte problém insolventnosti, problém riešenia insolventnosti na úrovni Európskej únie. To znamená pravidlá a po druhé je tu problém toho, aby sme našim financovaním predlišli problém nestabilných pracovných miest a nezamestnanosti. Ďakujem pekne. Pán Coburn. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán podpredseda. Ja by som chcel len povedať to, že najúspešnejšie kapitálové trhy v Európskej únii najúspešnejším trhom je London City. A keď Európska únia bude túto, tieto inštitúcie viac regulovať, tak e, veľké spoločnosti, ktoré tam investujú, odídu do zahraničia, pôjdu do Singapuru alebo Hongkongu alebo niekam inam. Nezostanú v Európskej únii. Euro, ktorý je, čo je politická mena, nehospodárska mena, e, viedlo ku Grexitu, tomu, že Grécko opustí Európsku úniu a eurozónu. Vnúcovanie finančných pravidel eh, Londýnu bude viesť k Brexitu a to myslím, že bude koniec Európskej únie. Takže našej strane to veľmi vadiť nebude, ale vy opäť smerujete ku katastrofe. Nikdy sa nepoučíte. Nepoučili ste sa z eura, nepoučíte sa ani z tohto. Ďakujem pekne. Pán Sean Kelly. Ďakujem veľmi pekne. Áno, možno sa nikdy nepoučíme, ale musíme sa neustále snažiť. Sme v tom všetci spoločne a pomocou solidarity a spolupráce dosiahneme pokrok. Myslím, že v minulý týždeň sme to videli v súvislosti s roamingovými poplatkami. Už eh, dlhšie ich znižujeme. Systém bol na chvíľu zablokovaný, ale spoločným odhodlaním, hlavne na parlamentnej úrovni, a roaming bude zrušený v roku 2017. No a myslím, že to sú veci, ktoré ukazujú občanom, čo Európa pre nich dokáže urobiť. Pretože momentálne je to veľmi veľká vlna negativizmu. Za ostatných 5 rokov sa dosiahol obrovský pokrok v vlasti bankovej únie, či pravidel, ako riešiť problémy. Samozrejme, teraz je tu energetická únia a únia kapitálových trhov. Treba hľadať aj alternatívne cesty na, cesty na financovanie malých a stredných podnikov. To musí existovať, oni o tom musia vedieť a myslím, že ideme správnym smerom. Ďakujem pekne a teraz menej Európskej komisie dostane slovo komisár Jonathan Hill. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, že uznesenie, alebo dnešné uznesenie a debata zelenia veľmi dobre tie body, ktoré chceme dosiahnuť. Ja by som rád zdôraznil 4 alebo 5 z tých hlavných tém, ktoré sa dnes po obede objavili. Poprvé, myslím, čo sa týka budovania z dola nahor, identifikácie bariér, ich eh, odburávanie a budovanie únie kapitálových trhov s ľuďmi, eh, nemal aby sme niečo vnúcovali ľuďom. To je môj prístup, no a preto tá podpora, ktorá, ktorú únia kapitálových trhov má, je veľmi silná aj v Londýne, pretože vidia eh, prospech ktorým prináša veľký jednotný trh a myslím, že by bolo nesprávne a zle si vykladať názory ľudí zo City of London. Ďalej. Myslím, že potrebujeme teda identifikovať a prekonať bariéry, potrebujeme proporcionalitu, vyváženosť nášho nariadenia. No a v našom nariadení jasne prepájame kapitálový tok v celej EÚ Pár vecí zaznelo o insolventnosti, zdaňovaní, súkromných dôchodkoch. Tieto veci sú v zelenej knihe riešené. My sme sa pýtali na nesolventnosť a zdaňovanie a budeme ich ďalej sledovať. Predložené osobitné opatrenie, ktoré zvažujeme spolu s myšlienkou dobrovoľného 29. režimu na podporu súkromných dôchodkov. Takže Myslím, že veľa z tých eh, bodov, eh, ktoré tu zasneli, sú neriešených. A rovnako myslím, že je dôležité zdôrazniť, že zmysel našej činnosti je v doplnení eh, tokov financovania, ktoré už existujú, V no, doplnenia bankového systému. Ak existuje systém, tak ako v Európe, ktorý závisí veľmi od jedného zdroja financovania od bank a v bankovom systéme sa objavia nejaké problémy, tak máme následky, ktoré vidíme, že podniky a hospodárstvo nezískava tie finančné prostriedky, ktoré potrebuje. A som si istý, že keď sa nám podarí diverzifikovať zdroje financovania, keď malým stredným podnikom, ale aj veľkým podnikom dáme alternatívne zdroje financovania, tak prispiejeme k rastu, prispiejeme k vytváraniu nových pracovných miest. Myslím, že táto cesta vpred má podporu. Ja vítam argumenty a uznesenia. Myslím, že máme príležitosť dosiahnuť pokrok. Netvrdím, že toto je svätý grál, ale tvrdím, že máme príležitosť spraviť to, čo sme si stanovili pred 50 rokmi, a totiž zaistiť voľný pohyb kapitálu. A myslím, že sa nám podarí dosiahnuť teraz ďalší pokrok vďaka tomuto návrhu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. Končím rozpravu.